a las explicaciones de voto. K vysvetleniu hlasovania. Najprv o správe e, Morales e, slovo má pán Mastela. No Keďže tu nie je, tak má slovo pán Hanna. Thank You, Mr. President.

Ďakujem, pán predseda. Nie je to prvýkrát, čo v tejto e, komore e, e, že som prepadal cez dieru v časopriestore a vrátil som sa do 70. rokov a tu sme v svete štátom kontrolného priemyslu a politiky určovania cien a príjmov a obmedzených hodín pracovného času a dotácií. Ja by som si mohol prečítať hlasovací zoznam, ako napríklad dotácie pre SI More v Slavvinsko a Heidelberg Maschine AG v Nemecku a e, Vikla Polský automotív e, v Polsku a e, argon Argon malého obchodu v Španielsku a kraju Valencia v Španielsku a Poznaň v Polsku a v 70. rokoch sme hovorili o tom, že e, si vyberáme víťazov a teraz tu si vlastne vyberáme porazených a my e, chceme, aby EU e, dávala peniaze tam, kde slobodný trh zlyhala. Prečo? To preto, že EU je teraz mechanizmus pre prerozdelenie bohatstva uprednostneným klientelistickým skupinám. Viete, pán predseda, že to nezmysel. Vy ste boli dobrý konzervatívny vodca v Katalánsku a vy rozumiete princípom Eh, slobodných ľudí a trhov a eh, teraz peniaze dochádzajú a my sa dostávame eh, do času, kedy Orvelová mm, metafora hovorí, že ľudia strácajú za ten systém ako mm, kôň stráci za seba muchy. Ďakujem, pán Kalan, teraz ideme na správu Grisbeck a slovo má pani Morkonajte. Ďakujem, pán predseda. Dnes Európsky parlament eh, prejavil eh, svoje silné stanovisko a prijal krok k spolupráci v Južnom Kaukaze. Južný Kaukaz a Gruzinsko sú strategicky dôležité kraje pre EÚ. Moja krajina Litva vždy e, mala osobitný vzťah s Gruzinskom. My sme podporovali tento štát v ťažkých chvíľach, nielen na štátnej úrovni, a e, naša spoločnosť tiež vyjadrila svoju veľkú podporu e, tomuto štátu. A ja dúfam, že celá EÚ chce, aby Gruzinsko vstúpilo do európskej rodiny. Táto krajina ukazuje e, veľa úsilia, aby bola súčasťou Európy a preto musíme si ceniť tieto úsilia. Uľahčenie víz e, umožní mobilitu ľudí a ich spoluprácu a ekonomické a kultúrne väzby. Blahoželám ľuďom v Gruzinsku za prijatie tohoto rozhodnutia, ktoré prešlo v Európskom parlamente a Európsky parlament vyslal signál, že ich vítajú v Európe. Ďakujem, teraz ideme na správu Manesku. Pán Kalinovský. Ďakujem, pán przewodniczący. Nie można pozwolić... Ďakujem, pán predseda. Nemôžeme umožniť, aby takéto obrovské prostriedky sa mrhali. A preto by sme mali zlepšiť riadenie a nakladanie e, a čerpanie týchto prostriedkov. A aj tu samozprávy zohrávajú najdôležitejšiu úlohu. Mali by sme tiež e, sa zamerať na cezhraničnú spoluprácu a preto potrebujeme zjednodušiť e, postupy a mať viac e, prostriedkov na vzdelávanie v jednotlivých členských štátoch. Tiež e, podporujeme modernizáciu a zostavenie informatických systémov, ktoré umožňujú všetkým prístup k informáciám. Ďakujem, pán Kalinovský. Slovo má pán Pirlov. Grazie. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím so spravodajkyňou, aby sme postupovali smerom k riadeniu na viacerých úrovniach, aby sme mali lepšie e, zapojenie nadnárodných e, orgánov pri určovaní rozvojovej politiky hlavne v oblastiach a v cieľach konvergencie. Máme záujem o vyššiu a väčšiu mobilitu a aby sme boli schopní konkurovať na globálnych troch. Ale aby bola politika pre regionálny rozvoj ešte účinnejšia, musíme do toho zapojiť ľudí, ktorí poznajú svoje vlastné regióny a oni by mali e, podporovať ich rozvoj a toto musíme mať e, väzbu medzi e, vládnutím na viacerých úrovniach a zapojením samozpráv. Čím vyššia je úroveň e, akcelerácia, čím lepšia je kvalita zasahovania EU v regiónoch, e, čím e, lepšie bude riadiť táto komisia, tak nám to pomôže znížiť chyby na minimum. Ďakujem pán Pirilov, pán Mesa má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o kontrolovateľnosť regionálnej politiky a efektívnosť, vlastne súvisí s tým, že hospodárska aj sociálna situácia občanov EÚ bude vlastne kvalitnejšia. A preto vlastne e, som toho názoru, že už je regionálna spolupráca práve e, skrýva to tajemstvo, ako môžeme zdvihnúť úroveň. A preto sme za to, aby sa lepšie využívala cizhraničná spolupráca vlastne aj to riadenie na viacerých úrovniach by mohlo veľmi napomôcť. Pri samotnej realizácii tá predstava, že treba zainteresovať aj tie miestne a regionálne orgány, toto si zaslúži taktiež podporu. Čiže tí aktéry v politike, či už miestny, regionálny alebo celoštátny, sa majú zapájať, ale je tu aj do určitej miery neistota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 sa poďakovať pani Manesku za jej výbornú správu. Je to extrémne dôležité, keď hovoríme o regionálnej politike. Je potrebná verejná správa veci verejný a tá vychádza z princípov spravodlivosti a rovnosti. Musíme k tomu pristupovať ako k celku. Nemôžeme si len povyzer, povyberať nejaké hrozienka z koláča. Musíme rozvíjať rovnakým spôsobom celú Európu a musíme dosiahnuť, aby politika regionálna sa správne využívala, aby ten rozvoj bol realitou všade. Keď sa pozrieme na kritéria regionálnej politiky, nemôžeme sa obmedzovať len na HDP. Nie je to udržateľné kritérium. Ak sledujeme napríklad periférne oblasti EÚ, zóny, ktoré sú málo osídlené, aj tie musíme brať do úvahy. Keď hovoríme o dobrej sprave veci verejných, hovoríme predovšetkým o spravodlivom riadení a regionálna politika musí byť takáto. Ďakujem pánovi Takulovi a teraz správa Diaz de Mera. A znovu pán Takula. E Arvoisa puhemies. Ja... Ďakujem, pán predsedajúci. Otázky imigrácie sú v súčasnosti veľmi aktuálne v celej EÚ, preto je veľmi dôležité, aby sme vytvorili takúto sieť, potrebujeme rozvíjať EÚ rovnako aj v tejto oblasti. Bohužiaľ, Zaznamenali sme veľmi smutné príklady v poslednej dobe a nevždy sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v imigrácii. Osoby, ktoré prišli do Európy a inštalovali sa tu, tak neboli vždy ochotné prijať základné princípy EÚ. Preto musíme dohliadať na to, aby naše základné hodnoty, na ktorých bola EÚ postavená, aby boli zachované. Je to demokracia, ľudské práva, sloboda prejavu. To je niečo, čo treba obhajovať a chrániť. A keď prichádzame eh, s takýmto návrhom siete styčných dôstojníkov, musíme vychádzať a vytvoriť aj etickú základňu, na základe ktorej budeme konať aby sme dosiahli to, že sa imigranti budú integrovať a že budú prijímať princípy EÚ. A teraz k slave Matie. Pán Mastela je tu v snemovni? Nie je tu? Pán Antonio písomne a aj pán Ferman písomne. Dobre, ideme na mm, správu pani Skinel, Feril a Romero. Slovo má pán Rode. Je tu Rode? Není. Pán Antonioci písomne a pani Česková. Áno, je tu pani Česková. Eh, Vážený pán predseda, ja sa chcem vyjadriť k hlasovaniu o Európskom ochrannom príkaze, pretože osobne považujem tento nástroj za veľmi dôležitý a viem sa vcítiť do postavenia žien, ktorých sa to predovšetkým týka a ktoré sa dostanú do takej situácie, kedy sú doslova prenasledované a chcú sa presťahovať a potrebujú ochranu. Mrzí ma preto, že tento text, o ktorom sa hlasovalo, je teraz postavený na, nie je postavený na takom právnom základe, ktorý by bol spoľahlivý, ale verím, že to je text, ktorý je možno opraviť a verím, že táto dobrá myšlienka sa naplní. Teraz som však e, z týchto dôvodov sa zdržala hlasovania. Ďakujem, pani Česková. Pán Rody, ja som vás hľadal na vašom mieste, ale nevidel som vás a teraz máte slovo. Ďakujem. Chcem len povedať, že e, moje hlasovacie zariadenie nefungovalo e, pri hlasovaní o Európskom ochrannom príkaze. No hlasoval by som za to, pretože je to veľmi dôležitá vec a mm, mm, bolo dôležité, aby Európsky parlament prijal dnes ten Európsky ochranný príkaz. Tento predpis je podstatný pre Európu a vzájomné uznávanie rozsudkov a súdnych rozhodnutí je mm, zásadné v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, aby e, sme bránili trestnej činnosti voči ochránenej osobe. E, vykonávací štát teraz e, dostal právny základ, aby uznal rozhodnutie rozhodnutie, ktoré bolo predtým prijaté v inom členskom štáte. Tento e, predpis je dôležitý pre ochranu žien a ostatných obetí násilia. Je to dôležitý krok, aby obete mohli pobývať e, tam, kde chcú v EÚ. A tým je e, zabezpečené ich právo na slobodný pohyb. Power Ďakujem teraz k správe Baver, pán Antoniuci písomne a teraz má slovo pani Toc. Thank you, President. Human tra- Ďakujem, pán predseda. Obchodovanie s ľuďmi je vážna vec. Od roku 2008 35 ľudí bolo zachránených eh, od vykoristovania v mojom eh, volebnom vode v Severnom Irsku a 25 z nich bolo zachránených v 2009, ale ešte nikto nebol usvedčený, odsudený eh, za trestný čin obchodovania s ľuďmi. Je to forma moderného otroctva, vážne trestné činy, činnosť a porušovanie základných ľudských práv. V skutočnosti mnohí z ľudí, ktorí boli zachránení v v Severnom Írsku sú z ďalekého východu a prostredníctvom eh, band organizovaného zločinu, ktoré zarábajú obrovské eh, zisky, sú využívaní na prácu a pohľavné eh, využívanie. Hoci je tu veľa cenných aspektov tejto správy a myslím, že toto je oblasť, kde môže nastať značná spolupráca medzi národnými policajnými zbormi a eh, aj policia v Severnom Írsku je priekopníkom. Ja som sa zdržala eh, hlasovania, pretože pevne verím, že stanovenie minimálnej trestnej sadzby je eh, vecou len samotného členského štátu. Teraz pán Takula. Arvoisa puhemies, kun puhumme... Pán predsedajúci, keď hovoríme o obchodovaní s ľudskými bytostiami, je to jedna z najvážnejších e, otázok a hrozie pre EÚ. Treba to uznať a musíme vedieť, že tento problém existuje, hoci veľmi často sa schovávame za ilúziu, že tieto problémy sa už vyriešili, ale bohužiaľ nie je tomu tak a musíme dohliadať na to, aby všetci mohli žiť e, tak, že sa budú rešpektovať ich základné práva. Hovorí sa o human trafficking, ale v tomto nie je nič ľudské, nič humánne. Je to niečo hrozné. Aj spôsob, ako ľudí oberáme o ich ľudskú dôstojnosť. Rizikové skupiny sú predovšetkým ženy a deti, prostitúcia, obchodovanie s orgánmi, to sú hlavné ciele tohto obchodu. Je potrebné, aby EÚ konečne konala, aby prestala len rozprávať a aby niečo konkrétne urobila, aby sme na území EÚ konečne vymýtili obchodovanie s ľudskými bytostiami. Pretože každý má právo, aby mal tú možnosť žiť dôstojne. A teraz má slovo pani Záborská. Ďakujem, pán pre

Áno, prosím vás, zopakujte, čo hovoríte. Ja som požiadala o slovo k správe o obchode s ľuďmi. O sea, sobre readmisión de residentes ilegales. O, vy ste teda k readmisii nežiadala slova. Dobre, takže vám dávam slovo, aby ste vysvetlili svoje hlasovanie k správe Bavera. Se Presidente, gentilissimo come sempre Ďakujem, pán predseda, to je veľmi milé, ako vždy. Ja som hlasovala za e, správu Bauerhead, pretože boj proti obchodu s ľuďmi musí ostať pre nás prioritou. Tento jav nadobudol poľutovania hodné rozmery a stáva sa z toho moderné otroctvo ženy a detí, ktorých e, e, vyvezú do iných krajín a e, zneužívajú ich na prostitúciu a otroctvo a pornografiu a týmto trpia milióny, 5000 ľudí len v Európe a kriminálne organizácie, ktoré financujú obchod s ľuďmi a používajú ľudí len ako tovary, ako to bolo vyjadrené v správe musíme vykonávať činnosti v krajinách, e, zo ktorých tí ľudia pochádzajú a z ktorých e, sú obete e, vyvázané. Môžeme nájsť riešenie len spoločnou snahou a zvyšovaním povedomia všeobecne a podporou a pomocou pre obete a predovšetkým bojom a vykorenením príčin tohoto javu, takže mali by sme pomáhať štátom, aby vyvíjali príslušnú legislatívu a zastavili akúkoľvek formu otroctva. Ďakujem, pán Diva. Na, k akej správe chcete vysvetliť hlasovanie? Capacity. Yesterday by ah, email. Ah, OK, OK. Takže k správe Brisbane, dobre. Teraz ideme na správu Grisbeck a slovo má na prvom mieste pán Jar a potom pán Diva. Jar. Pán Jar, máte slovo o správe Grisbeck. Ďakujem, pán predseda. Ja som rád, že dnes v parlamente sme nehlasovali len o um, dohode medzi EU a Grozinskom o uľahčení vízového režimu, ale aj o dohode medzi EU a Grozinskom o um, navracaní osôb s e, nepovoleným pobytom, pretože e, myslím, že e, treba sa v živote zobrať nielen pekne vecami, ale aj kritickými otázkami a jednoducho dúfam, že my ako parlament možno rok dostaneme medzi správu o plnení, ako sa naplňa táto dohoda medzi EU a Gruzinskom a aj predovšetkým o tom, ako e, zapôsobila, ako učinkuje a mm, želám si, aby e, na budúce sa Európsky parlament intenzívnejšie e, zapojil do rokovania o týchto zmluvách. Ďakujem, teraz na slovo pán Diva. Ďakujem, pán predseda. Chcel som vysvetliť, prečo ja a moja skupina sme sa zdržali hlasovania o schopnostiach e, e, rýchleho nasadenia. E, viaceré prírodné katastrofy viedli k zlepšeniu účinnosti schopnosti, EU pre e, e, rýchle nasadenia. Zatiaľ, čo e, vítam túto správu, nemôžem e, posporiť výzvu k zradeniu e, novej e, sily silnej ochrany v EÚ. Zatiaľ, čo podporujem, e, aby EÚ sa podielal na boji proti následkom e, životných katastrof. E, môžem to podporiť len, keď to bude e, nastavať v rámci už existujúceho mechanizmu, ako napríklad existujúceho mechanizmu silnej ochrany. Zatiaľ, čo je extrémne dôležité, aby EU reagovala na humanitné katastrofy, je rovnako dôležité, aby my sme neboli jediní, Okrem toho, že sa zameriavame na zlepšenie reakcie, tie sa musíme zamerať na posilnenie kapacity a to v rozvojových krajinách a regionálne a podregionálne kapacity v postihnutej oblasti, aby sme to robili spolu e, ako medzinárodné spoločenstvo, pretože nás, my urobíme všetku tú tvrdú prácu a oni neurobia nič. I, I must tell you, Mr. Ďakujem, musím vám povedať, pán Diva, že e, vy ste vlastne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 aká dôležitá je politika súdržnosti pre regióny a členské štáty. A v tejto politike ide o to, aby sme zabezpečili pre členské štáty a regióny prístup k vzdelávaniu energetike a ďalším zdrojom, aby myšlienka mm, súdržnosti bola taká dôležitá a preto podporujeme všetky úsilia pre lepšie nakladanie s e, prostriedkami. Hlavne v tom, že účinky politiky kohezie sú najlepšie viditeľné na miestnej úrovni a na vidieku a preto podporujem. Ďakujem teraz pán Mikolášik

Ukončili sme vysvetlenie hlasovania. Teraz prerušujem plenárne zasadnutie a budeme pokračovať o 15. teda o 3. pobede. Ďakujem.